Pokračujeme v našom zasadnutí. E, druhým bodom nášho programu je práva na demokratickú kontrolu programovania. E, určite si spomínate, že tento bod bol stiahnutý z programu Eh, počas eh, otvorenia tohto zasadnutia. Preto prechádzame k bodu 13. Ide o iniciatívu za účinné partnerstvo v oblasti rozvoja. Je to iniciatíva, ktorá bola oficiálne vyhlásená v marci roku 2010. Urobil tak pán Andres Piebalgs, eh, komisár pre rozvoj. Ide o to, aby sa zvýšila účinnosť poskytovania integrovanej rozvojovej pomoci, predovšetkým s cieľom identifikovať prostriedky, ktorými by sa mohla zvýšiť účinnosť všetkých aktérov zapojených do spolupráce na európskej úrovni. Deje sa tak v rámci kvadrilógu medzi Ehm, medzi eh, Európskym parlamentom, radov, komisiou, ako aj občianskou spoločnosťou. 2. až 4. júna sa konal seminár, ktorý predstavoval prvé regionálne podujatie tohto druhu. Ehm, náš kolega sa zúčastnil tohto zasadnutia a želá si informovať eh, náš výbor o účasti Európskej únie na tomto seminári, ako aj o jej výsledkoch. E, ďalej e, dostaneme informáciu o budúcich aktivitách a budúcom e, regionálnom seminári či seminároch, ktoré sú výsledkom tohto spoločného úsilia. Pán Ojsel, nech sa páči, dostanete slovo a maximálne na 15 minút. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich denke, der äh, strukturierte Dialog ist Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že štrukturovaný dialog je veľmi dôležitým nástrojom na zlepšenie rozvojovej pomoci a ja by som teraz rád e, poreferoval o regionálnom e, seminári v Bamaku v Mali Komisia tá organizuje viaceré takéto semináre v rámci štrukturovaného dialógu a ten prvý, ako som spomenul, sa konal v Mali a štrukturovaný dialóg prebieha už viac ako rok. Jeho cieľom a to je vlastne, jeho cieľom je zintegrovať jednak miestnu samosprávu, jednak organizácie občianskej spoloč spoločnosti do nástrojov rozvojovej pomoci Európskej únie. A tuto máme nové možnosti, ako je napríklad rozpočtová pomoc alebo sektorová rozpočtová pomoc. V rámci seminára v Bamaku, tam sme sa zaoberali teda najmä občianskou spoločnosťou a posledný deň sme sa zaoberali aj e, miestnou samozprávou, miestnymi samozprávami a od začiatku z, mm, zohrávala práve miestna samozpráva veľmi dôležitú rolu v rámci tohto dialógu. Pán Görins, ktorý je predseda e, pracovného výboru, tam, sme sa, s, tam sa nezaoberáme teda štátnymi e, predstaviteľmi teda verejnej moci a sekretária samozrejme tento proces veľmi dobre sleduje a tu by som chcela, popr- eh, chcela poďakovať aj Valerii za jej veľmi dobrú eh, podporu. Ehm, veľmi dôležitá je aktívna účasť parlamentu v rámci štrukturovaného dialógu Európsky parlament je jedným z najdôležitejších aktorov a môže zohrávať rozhodujúcu rolu eh, pre eh, národné parlamenty, pre občianske spoločnosti aj pre eh, miestne samosprávy tým, že ich teraz spája. To znamená, Európsky parlament by mohol byť takým hovorcom jednak občianskej spoločnosti aj miestnych samospráv a um, jednak občianská spoločnosť, ako aj národné parlamenty by mohli spĺňať veľmi dôležitú kontrolnú funkciu pri implementácii nových um, pomocných nástrojov práve týkajúcich sa uh, jednak rozpočtovej podpory alebo rozpočtovej podpory, teda časti rozpočtov. Uh, ďalej, keďže sú tieto dokumenty v angličtine, budem pokračovať v angličtine pretože preklad do nemčiny nie je jednoduchý a sú tu naozaj e, termíny, ktoré sú typické teda pre angličtinu. Prvá časť seminára bola venovaná občianskej spoločnosti. Originálny seminár e, chcel e, získať organizácia občianskej spoločnosti miestnej samozprávy z partnerských krajín v Afrike. Navyše, tento seminár e, predstavoval príležitosť na posilnenie dialogu medzi severom a juhom a e, juhom a juhom, e, teda partnerstiev medzi občianskou spoločnosťou a príslušnými organizáciami. Viac ako 30 predstaviteľov miestnych samozpráv z partnerských krajín sa zúčastnili tohto regionálneho seminára. Podľa môjho názoru išlo o veľmi dobrú výmenu osvedčených postupov, a proces učenia e, sa od e, sebe rovných. E, Komisia zorganizovala niekoľko seminárov venovaných týmto otázkam. Úloha a pridaná hodnota cez miestnych samozpráv v vonkajšej spolupráci. Do komplementarita a koherencia s programom aktivít a mechanizmy poskytnutia pomoci na účely rozvoja. Pracovné skupiny diskutovali o identifikácii úloh zainteresovaných strán, o vytvorení mechanizmov, ktoré by mali vylepšiť dialog medzi delegáciami únie a miestnymi zainteresovanými stranami, posilnenie partnerstiev medzi eh, CESO v Európe a eh, v Afrike a miestnymi samozprávami, iniciatívy organizácií e, občianskej spoločnosti a miestnych samozpráv a princíp zosúladenia ich aktivít, e, osvedčené postupy, ktoré e, podporujú konanie miestnych samozpráv v Afriky, odporúčania, ktoré by mali zlepšiť existujúce mechanizmy financovania, identifikácie alternatívnych mechanizmov poskytnutia pomoci, ktoré by mali odzrkadľovať e, e, mnohorakosť e, aktérov. Druhá časť seminára bola venovaná miestnym samozprávam. Komisia predostrela hlavné aktivity, ktoré sú zamerané na podporu úlohy miestnych samozpráv. Išlo o decentralizovanú spoluprácu organizovanou e, e, komisiou a výborom regionov. E, išlo o stretnutie predstaviteľov miestnych samozpráv z Európskej únie a rozvojových krajín, ktorí sa zúčastnili politického dialogu o cieľoch rozvoja. Ďalšie zasadnutie bude vo februári alebo marci roku 2011 išlo o decentralizovanú Mm, spoluprácu, virtuálnu mapu iniciatív a programov e, miestnych samozpráv v Európe v rámci rozvojovej spolupráce. Mm, burza výmene decentralizovanej spolupráce e, sa bude snažiť posilniť e, potenciál a zasoladiť potenciál a schopnosti s tým, čo môžu poskytnúť miestne samozprávy v Európe a v partnerských krajinách a napokon predstaviteľe miestnych samozpráv z troch afrických štátov prezentovali tri inovačné projekty. Pracovná zasadnutie v druhej polovici dňa sa sústredila na úlohu miestnych samozpráv a ich schopnosť vytvárať partnerstva a presadzovať inováciu pri realizáciu politiky a pri inováciách. A niekoľko odporúčaní z mojej strany. Poprvé, E, proces konzultácií medzi e, občianskou spoločnosťou a miestnymi samozprávami sa zdá byť e, obmedzený a menej štrukturovaný v rámci hodnotenia programu na miestnej úrovni. Tieto konzultácie by sa mali snažiť vytvoriť sústavný efektívny dialog medzi občianskou spoločnosťou a miestnymi samozprávami. Po druhé, Eh, jednou z priorít eh, by malo byť posilenie eh, základných organizácií na miestnej úrovni. Po tretie, výmena skúsenosti medzi rozvojovými krajinami v oblasti projektov zameraných na rozvoj kapacít sa musí posilniť. Po štvrté, miestne samozprávy by mali vylepšiť spolu hm, koordináciu svojich aktivít spoločne s externými subjektmi mali by posilniť e, e, svoje zväzky s národnými parlamentmi a ďalšími zainteresovanými ako e, Európsky parlament. A preto by som chcel odporúčiť, aby organizácie miestnych samozpráv e, uvažovali o možnosti dialogu medzi nimi a členmi predsedníctva a politickými e, koordinátormi e, rozvojového výboru. Po piaté, podpora decentralizácie sa musí poskytovať tak na celoštátnej úrovni, na úrovni e, e, miestnej, e, musí zohľadňovať institucionálne hľadiska. Po šesté, čo sa týka možnosti financovania, predstaviteľe občianskej spoločnosti vyzývajú nás, aby sme zohľadnili mnoha z takýchto organizácií, ich rozmanitosť a aby sme vymysleli inovačné mechanizmy e, financovania. Predstaviteľ občianskej spoločnosti z partnerských e, krajín hovorili o tom, že treba mať osobitnú kvotu pre základné organizácie. Po šieste, Európsky parlament je jedným z hlavných aktérov e, štrukturovaného dialogu a chcel by som zdôrazniť, že poslanci parlamentu a ich účasť na týchto aktivitách je dôležitá vo všetkých etapách pracovné zasadnutie e, e, v Bruseli a e, regionálne semináre by mali byť za účasti poslancov. Takže 12. júla bude seminár v Bruseli a tam vás srdečne pozývam. A mali sme aj predstaviteľov platform mimovládnych organizácií z Bruselu a chcel by som vyzvať predstaviteľov týchto platform, aby sa zúčastnili do budúcnosti štrukturovaného dialogu, aby jednali aj e, o dialogu s členmi nášho parlamentného výboru. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Monsieur Balio, vous avez la parole pour... E, ďakujem pekne, pán Balio. Máte e, slovo na iba niekoľko minút. To? Ďakujem, pani predsednička. A ďakujem aj pánovi Nozilovi za jeho správu týkajúcu sa toho, čo prežil v Bamaku. Ehm, predpokladám, že eh, je tu celý rád zaujímavých aspektov eh, obsiahnutých tak v tom, týchto záveroch, ako aj eh, v sprievodných e, poznámkach. Ja by som chcel využiť týchto niekoľko minút na to, aby som e, podal informáciu o súčasnej účasti komisie na e, štrukturovanom procese, ktorý trvá už zhruba rok. Ale časová obmedzenosť pracovného programu, ktorý je pomerne nabitý, pokiaľ ide o jeho obsah, by nám mala umožniť počas záverečného záverečného seminári, seminára, ktorý sa bude konať v maji budúceho roku počas maďarského predsedníctva v Budapešti, urobiť isté závery týkajúce sa celého tohto procesu dialógu. Komisia sa nie poprvýkrát zapája do podobného procesu, pretože máme už skúsenosti s palermským procesom. Vtedy išlo v zásade o to, aby sa s európskym mimovládnym mimovládnymi organizáciami hovorilo o spôsoboch financovania a spolufinancovania mimovládnych organizácií. Pokiaľ ide o súčasnú situáciu, financovanie mimovládnych organizácií sa dialo E, takmer výlučne prostredníctvom európskych mimovládnych organizácií, ale e, vzhľadom na e, nové nástroje sa otvára aj účasť toho, čo označuje označujeme nielen ako monetaristickí aktéry, ale aj ako zložky občianskej spoločnosti, pretože e, my tu nechceme hovoriť o neštátnych e, aktéroch a Eh, ako eh, jediných predstaviteľov občianskej spoločnosti. Je to pojem, ktorý je oveľa dynamickejší a ktorý nám umožňuje posúdiť, akým spôsobom môžu všetci aktéry spoločnosti prispieť k rozvoju. Tento aspekt by som označil za najpozitívnejší vývoj. Pravda je aj taká, že skôr než sa komisia pustila do tohto procesu, bola akosi postrčená predovšetkým Európskym parlamentom. Spomínate si, že sa konalo e, spoločné stretnutie s Kokoby v oktobri minulého roka. Bol tam náš generálny riaditeľ pán Mišel a hovorilo sa o správe e, dvora Avdit auditorov týkajúce sa financovania neštátnych aktérov a o využívaní e, neštátnych e, e, liniek na poskytnutie pomoci. E, vtedy sa konštatovalo, že komisia má veľké skúsenosti so spoluprácou s neštátnymi aktérmi, ale zároveň, že ide predovšetkým o konzultačné aktivity, o dialog, to znamená o aktivity ad hoc, e, ktoré e, prakticky vždy e, sa e, robili z iniciatívy komisie a teraz ide o to, ako zlepšiť e, účinnosť tohto procesu, účinnosť výziev na predkladanie projektov a na poskytovanie pomoci samotnej. Zároveň veľké európske platformy vyjadrili potrebu dialógu to presahuje len rámec technickej diskusie, ale vzťahuje sa aj na skutočnú úlohu jednotlivých aktérov. Cieľ tohto štrukturovaného dialogu spočíva predovšetkým v hľadaní e, možnosti zvýšenia účinnosti e, príspevku každého z aktérov po 100 e, rokoch e, rozvojovej spolupráce je skutočne nevyhnutné zvýšiť účinnosť našich aktivít. Urobili sa síce vynikajúce veci, ale dnes možno všeobecne vyhlásiť, že rozvojová spolupráca umožňuje v niektorých e, krajinách či regiónoch e, skutočne prejsť od e, chudoby k prosperite, ale napriek tomu si musíme klásť otázky, ako zvýšiť účinnosť našich aktivít Deje sa to aj v rámci štrukturovaného dialogu, kde ide predovšetkým o to, aby e, zložky občianskej spoločnosti boli lepšími partnermi e, pre e, túto úlohu. Každá krajina hovorí o svojich organizáciách občianskej spoločnosti, o svojich platformách ale nám ide o to, aby sa otvoril dialog aj s občianskými spoločnosťami e, juhu a je potrebné, aby sme si vypočuli, aké sú ich požiadavky. Ten proces, tak ako sme ho e, naštartovali, e, prebieha alternatívne v rámci pracovných skupín v Bruseli. Tieto pracovné skupiny zorganizovala komisia s veľkou platformou občianských spoločností a zároveň sa konajú regionálne semináre. Doteraz sme mali štyri, na každom kontinente jeden. Bolo to v Bamaku, to bol prvý, e, druhý, to znamená 14. septembra sa bude konať v Latinskej Amerike a delegácie z 15 či 16 krajín sa zúčastnia. V novembri sa bude konať takisto seminár v Ázii, ktorého sa zúčastní zhruba 15 azijských e, krajín. Zároveň prebieha činnosť v rámci pracovných skupín v Bruseli Čiže okrem regionálneho seminára sa koná aj ďalší seminár, ktorý umožňuje pracovať v Bruseli. 12. júla sa v Bruseli bude konať seminár, kde bude 12 zástupcov z Afriky, 4, 4 zástupcovia afrických mimovládnych organizácií, jeden odborový e, predstaviteľ a traja predstavitelia miestnych samozpráv. Takisto e, títo predstavitelia občianskej spoločnosti Juhu, ktorí e, pôsobia v Bruseli, sa zúčastnia tohto seminára, ktorého cieľom je zabezpečiť vyvážený dialog medzi jednotlivými aktérmi. Z nášho pohľadu je nevyhnutné, aby parlament aj naďalej podporoval tento proces a aby sa doň aktívne zapájal. Je jasné, že nejde o proces negociácií, ide o proces dialogu ale my vyzývame komisiu, aby po získaní všetkých týchto informácií a po tomto dialogu e, sa každý účastník vrátil do svojej vlastnej organizácie, či už to je mimovládna organizácia alebo e, miestna samozpráva, ale komisia, rada a Eh, parlament potom na základe týchto novozískaných eh, poznatkov eh, musia všetky tieto poznatky pretaviť do návrhov legislatívnych ustanovení. Pokiaľ ide o rámec vonkajšej spolupráce, tento nepredpokladá iba tematickú spoluprácu, Predpokladá totiž e, zmenu spôsobu, akým spolupracujeme s občanskými spoločnosťami mimo EÚ, v rámci EÚ, ale predovšetkým s občanskými výrobkov spoločnosťou krajín juhu. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem. E, ďakujem. Nemáme tu e, žiadosti o, o slovo, ale ja mám otázku. Myslím si, že pokiaľ ide o požiadavky mimovládnych organizácií na financovanie, tieto podľa e, mňa značne presahujú existujúce možnosti. Ako to riešite? Myslím si, že treba uviesť, že každoročne komisia komisia prevádza zhruba 1 miliardu eur prostredníctvom organizácií občianskej spoločnosti. Predstavuje to zhruba 10 až 13 európskeho rozpočtu, ktorý prechádza cez organizáciu občianskej spoločnosti. E, všeobecne a v podstate e, platí všeobecné pravidlo, že sa tak robí prostredníctvom víziev na predkladanie projektov. Čiže nie komisia rozhoduje o tom, ale my máme pravidlá upravujúce podávanie takýchto víziev a tu samozrejme treba posúdiť vhodnosť projektov, ako aj s nimi spojené finančné požiadavky. Musím však povedať, že sme do istej miery obeťou tohto prístupu, pretože na každú výzvu dostaneme tisícky návrhov, či už v Bruseli alebo v zastúpeniach. Výsledkom je to, že zhruba e, len 5 týchto návrhov môže byť financovaných, ale to predpokladá obrovskú prácu v Bruseli, v komisii, ale aj na strane samotných e, predkladajúcich organizácií. A aj toto je predmet diskusií, ktoré vedieme s organizáciami organizáciami občianskej spoločnosti, aby sme mohli zvýšiť účinnosť tohto systému. Ja nechcem vyhodiť z vodov na kúpanie aj dieťa, ale skutočne potrebujeme taký systém, ktorý by každému poskytol príležitosť. Ďakujem. E, e, vidím, že sa nám tu hlasí pán Deva. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi mm, som súhlasil s kolegom e, z komisie, ale e, povedal, že musí e, spracovať tisícky materiálov. Čiže koľko človeko hodín traví komisie pri analýze alebo spracovaní tisícky, tisíciek návrhov a koľko času ľudskej práce sa venuje na monitoring tých procesov alebo návrhov, ktoré už boli financované každom prípade je toho strašne veľa, e, pokiaľ ide o spracovanie a nestačí nám čas na e, sledovanie e, výsledkov financovania. Musím to uznať. Ide o problém, ktorý spôsobujú finančné pravidlá, ktoré definujú výzvu na prekladanie ponúk ako systém, ktorý je všeobecný Samozrejme, existujú aj možné alternatívy, ale to sú skôr e, e, e, vynimočné alternatívy. Pokiaľ ide o e, pracovné nasadenie, samozrejme, nemôžem vám poskytnúť presné informácie, ale treba si uvedomiť, že najprv sa pripravuje koncepčný materiál, potom sa pripravuje kompletný e, e, návrh, potom e, Máme hodnotecí výbor, e, kam pozývame externých kolegov a kolegov z delegácií, ktorí nám pomáhajú vyhodnotiť návrh. A napokon spadne definitívne rozhodnutie. Bolo by naozaj zaujímavé zistiť, koľko hodín venujeme tejto práci. To by nemalo byť až také komplikované, ale e, Niektoré e, predkladané návrhy sú jednoduchšie. Mohli by ste e, predložiť nášmu výboru odpoveď na túto otázku? Niekedy do budúcnosti? Alebo máme e, požiadať v plene komisára? Čo by ste nám odporúčili? Nevidím v tom žiadny problém. Môžem zodpovedať túto otázku na budúce. Prípadne vám to zašlem v písomnej forme. Je to na vás. Neusser, pour... Pán Neusser, môžete uzavrieť. Pani predsedníčka, takže možno na záver. Včera sme mali bod programu a to bolo vlastne kontrola rozpočtovej pomoci. O tom sme včera diskutovali A tu sme si povedali, že musíme sa naozaj dôsledne sledovať, aby e, mali e, jednotlivé národné parlamenty v jednotlivých krajinách teda právomoci. Budeme ich musieť vytvoriť a povedzme aj dvor auditorov bude musieť tiež takto kontrolovať tieto úlohy. Čo, robíme, čo urobíme, keď je vláda skorumpovaná? Potom tu máme predsa parlament, ktorý má kontrolovať takúto vládu. A čo urobíme, keď je parlament skorumpovaný, čo tiež môže byť prípad? tam potrebujeme veľmi silnú občiansku spoločnosť. A tu sú, jedna možnosť sú samozrejme lokálne miestne samosprávy, aby tí, tieto bojovali proti korupcii a boli aktívne. Takže toto je ďalší dôvod, prečo chceme posilniť občiansku spoločnosť na juhu a zároveň aj komunálnych predstaviteľov a predstaviteľov teda miestnej samozprávy chceme posilniť a ja by som ešte teda vás tak požiadal, keby sa viac členov parlamentu účastňovalo tohto štrukturovaného dialógu, aby sme z, zvýšili náš vplyv ako parlamentu. Ďakujem. Ideme k ďalšiemu bodu, je to bod 14 Ide o návrh rozhodnutia rady týkajúci sa partnerstva v oblasti rybolovu medzi Európskou úniou a Šalamúnskymi ostrovmi. Spravodajcom je pán Deva. Ehm, E, spoločenstvo Šalamonských ostrovov 26. septembra 2009 uzavrelo partnerskú dohodu na tri roky z oblasti rybolovu. E, ide tu o to, aby, e, aby rybári EÚ mali možnosť loviť vo vodách Šalamonských ostrovov. Cieľom je posilniť spoluprácu medzi európskymi spoločenstvami a Šalamonskými ostrovmi a by sa v rámci e, partnerstva mohla e, rozvinúť e, trvalo udržateľná forma rybolovu v záujme obidvoch strán. Eh, výbor pre rybolov má eh, kompetenciu na vypracovanie stanovisku. Pokiaľ ide o eh, jeho program, 30. augusta by mal o tom hlasovať a rokovať 12. a 13. júla. Pán Deva je spravodajcom, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Naozaj E, naozaj treba robiť e, veľa práce, e, aby sa chytila ryba, ale tak či tak dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Šalamúckými ostrovmi v oktobri vypršala. A nový protokol platí od 9. oktobra 2009 do 8. oktobra 2012. Čo je zaujímavé, po Lisabonskej zmluve parlament môže buď vyhlasiť, vyjadriť súhlas, alebo odmietnúť súhlas podľa článku 43 odsek 2 a 2 1.8 e, odsek 6 tejto zmluvy o fungovaní Európskej únie. E, tým e, parlament poprvýkrát získal viac práv moci, pokiaľ ide o dohody o rybolove treba si spomenúť, e, že dohoda sa môže uplatniť dočasne predtým, ako parlament e, schváli tento súhlas, viedri súhlas, ale tento e, súhlas musí byť poskytnutý predovšetkým výborom pre rybolov a ten získa naš, naše stanovisko pred 8. augustom. sa odmietnúť súhlas by mal byť, mal byť obmedzené týmito podmienkami. Poprvé, transparentnosť postupu E, ktorým sa stanovujú celkové e, úlovky e, správneho celkového mechanizmu z hľadiska korupcie, čo by mohlo byť problémom v tej krajine a Šalamúnske ostrovy patria na vrchol rebečka najskorumpovanejších krajín. Ďalej, zodpovednosť miestnych samozpráv alebo vlád, ktoré by mali zabezpečiť plnenie podmienok pre miestných e, rybárov. Uvediem niektoré podrobnosti, pretože naozaj je prekvapujúce, e, e s čím e, prichu, e, máme dočinenie. Táto e, dohoda by mala obmedziť e, e, lov e, tuniaka a ide o 4000 e, tón referenčnú hodnotu. To však neobmedzuje e, e, e objem e, úlovku 4000 tón zdá sa, že my platíme 65 e, eur za tonu e, vopred. Bože môj. Ak e, e úlovok bude viac ako 4000 tón, budeme platiť viac. Čiže máme dohodu a hovoríme, že môžete chytiť iba 4 tisíc, ale ak chytiť viac, no už budeme to reagovať. Šalamonské ostrovy nemajú ani potuchu, či e, úlovok bude 4, 8 alebo 10 tisíc tón. Musia nám veriť, že im oznámeme, koľko e, e, úlovku máme. Čiže rybári musia oznámiť Šalamonským ostrovom, e, koľko sme vylovili a potom e, zaplatíme vám e, toľko to neskôr. Vie, e, viete si predstaviť, že by sme v Európe s takýmto niečím súhlasili? Nož, čo s tým? Ale aj tu je určitá podmienka. Ak Európska únia vyloví viac a ako dvojnásobok zaplatí neskôr, Napríklad e, e, e, úlovok bude 9 tisíc, potom sa zaplatí za 8 tisíc tón ten istý rok a za poslednú tisícku tón budú musieť čakať až nasledujúci rok. Nepýtajte sa ma, prečo je to tak. Problém spočíva v tom, že neprekladajú sa žiadne správy, neoverujú sa e, nič, koľko sme e, chytili tejto ryby. Šalamúnske ostrovy e, nevedia, koľko sme naložili, ale naši rybári im povedia, vylovili sme toľko to, dovidenia a hotovo. Myslím si, že šalamúnske ostrovy sú na tom veľmi zle a to je e, veľmi nespravodlivé voči ním. Takže som veľmi rada, že pani predsednička dnes na vypočutí predloží naše argumenty. Čiže chcel by som položiť takéto otázky. Šalomonské ostrovy e, patria pod agentúru, e, ktorá e, presadzuje regionálne dohody, ktoré by mali splňať minimálne štandardy a podmienky pre všetky krajiny regiónu voči tretím krajinám, ktoré tam lovia či sa plnia títo štandardy, nevieme ako e, si budú e, verifikovať, e, čo sa oficiálne vylovilo E, krajina, ktorá e, je tak vysoko v rebríčku e, korupcie, ako bude e, overovať e, celkový úlovok. Budú to robiť organizácie únie, nezávislé organizácie, alebo niekto, kto e, zaplatí niekomu niekoľko sto e, dolarov a týmto vybaví. Nevieme. E, aká časť peniazy, ktoré dostane vláda, e, sa použije na e, účel rozvoja tých najchudobnejších na Šalomovských ostrovov, vrátanie rybárov, na zlepšenie životných podmienok, na zabezpečenie, zaistenie bezpečnosti a tak ďalej. Takíto e, rybári sú vždy v nevýhode, keď prídu veľké plavidlá. To sa deje aj v Senegále, tam ľudia zamerajú kvôli tomu. Takže v skutku, ako by som to mal e, nazvať, mali by sme e, byť veľmi opatrní z hľadiska ďalšieho postupu a treba zabezpečiť e, plnenie podmienok z hľadiska prekladania správy, ak nebezpečíme transparentnosť, zodpovednosť a nemali by sme viedriť súhlas. To pôjde oboj s výborom pre rybolov a je to na vás, pani predsednička. Ďakujem pekne. Ďakujem. No. Pani Keller, požiadali ste o slovo. Ďakujem nie je tento obsah tejto dohody je e, zaujímavý. Som vegetariánka a e, preto neviem veľa o e, rýb, ale neviem, či tá cena, o ktorú ste povedali, ktorú ste povedali je normálna, alebo nie, nie. Ale chcela by som vedieť niečo iné. Vy ste hovorili o podmienkach, ktoré predchádzajú dohode, tejto dohode. Ja som sa chcela spýtať, či eh, keď my eh, dáme náš súhlas, či bude potom nejaká možnosť zmeniť túto dohodu tak, aby sa do nej dostali aj naše požiadavky. Je tam takáto možnosť alebo nie je? Pretože v iných oblastiach vždy je možné povedať áno alebo nie. Niekedy je lepšie povedať nie, takže toto je moja otázka. Otázka sa týka predovšetkým tej ceny a potom, či bude možné niečo uh, zmeniť na tejto dohode. Môžem... Pani predsednička, mám to zapovedať? Nuž, e, česky, ktoré e, zaplatíme Šalmovským ostrovom za 4 tisíc tón, tu nejaká 460 tisíc eur. To je to, čo dostanú. Nazdávam sa, že kilogram tuniaka v e, e, špecializovanom rybárskom obchode na cesty je 35 eur za kilogram. E, ako to vyzerá z Solomonských ostrovov, neviem. Takže 1000 kilogramov je 35 tisíc eur. A platíme Solomonským ostrovom 35 eur. Ako to vyzerá? Čo sa o tom myslíte? Myslím si, že je to vykoristovanie, najhoršie vykoristovanie možné. My platíme 35 e, eur za kilogram e, za kilogram a 35 tisíc za tonu z hľadiska za spotrebiteľa a im platíme 35 e, eur za tonu. No, čo si, čo si o tom máme myslieť? Takže treba sa tomu venovať asi dôkladnejšie. Chcel by som navrhnúť doplňujúci návrh. Môžeme povedať áno alebo nie. To znamená, že musíme mať padné dôvody na odmietnutie. A snažím sa zistiť, e, aké dôvody by to mohli byť. Pán Arsenis, vy ste požiadali slovo? Ďakujem veľmi pekne. E, ospravedlňujem sa za meškanie. Samozrejme, Hovoríme e, o, o dohode e, o rybolove so Šalamovskými ostrovmi. Ale v tomto výbore musíme hovoriť o všeobecných princípoch takýchto dohôd. Aj v tejto dohode rybolove, aj vo všeobecnosti e, chýba nám taký koherentný sústavný postup rozmýšľame, ako by sme mohli poskytovať dodácie našim e, e, rybárom a flotívam. Nie je to však v súlodi s našou rozvojovou a environmentálnou politikou. Je síce pravda, že táto dohoda o rybolove je lepšia ako predchádzajúce dohody s Šalamúnskymi ostrovmi. Niektoré časti dohody sa vylepšili. Napriek tomu zostáva e, táto dohoda problematická upravuje určité právne hľadiska eh, rybolovu, ale keď vieme, že nemôžeme eh, nedokážeme to upraviť v rámci Európskej únie, neviem si predstaviť, eh, čo bude, keď naše flotily budú loviť v odľahlých regiónoch. Hovoríme o dohode, ktorá už platí od oktobra roku 2009 je účinná od vtedy a musíme niečo schváliť, čo už v skutočnosti platí. Pokiaľ viem, e, výbor e, pre rozpočet nebol až taký nadchnutý. Tiež predložil svoje stanovisko. Nebol taký nadšený, prepačte. Myslím si, že tu by, to by chcelo nový prístup k dohodom o, e, o rybolove. Napríklad Poukázali sme na dohody medzi Úniou a krajinami, ktoré vyvážajú uh, uh, drevo do Európskej únie. Máme tu spoluprácu medzi generálnym rediteľstvom pre životné prostredie a obchod a pri rokovaniach e, e, hovoríme o potrebe e, transparentnosti a účasti občianskej spoločnosti, zatiaľ čo v prípade dohody o rybolove e, Priamo sme rokovali so štátnymi predstaviteľmi, chýbala e, transparentnosť, chýbali konzultácie s miestnymi obyvateľmi a zase sme e, e, mali v stredobode pozornosti iba záujmy e, e, našich rybárov. Čiže mali by sme otvoriť diskusiu o tom, ako e, správovať dohody o rybolove mali by sme sa chopiť aj tejto príležitosti, aby sme tak urobili. Ďakujem. Myslím si, že predstaviteľ komisie tu chýba. Takže pani Keller, nech sa páči. Iba jedna faktická poznámka. Súhlasím s tým, čo ste práve povedali. Otázka na vysvetlenie. Povedali ste, že po tých 4000 tónach, ak my e, e, chytíme viac e, ryby, musíme zaplatiť viac, čiže zaplatíme rovnakú čiastku a likvotnú za tonu, alebo pôjde aj o väčšiu sadzbu. Zaplatíme rovnakú čiastku, ale neskôr. Ak vylíme raz toľko, zaplatíme podstatne neskôr. De facto nezaplatíme nič. Aký je v tom rozdiel? lebo ani nevieme, koľko sa vyloví. Okay. Um... V poriadku, pán Deva, takže um, máte slovo, aby ste to mohli uh, uzavrieť, pretože nemáme tu predstaviteľa komisie. Jediná vec, ktorú by som uh, mohol povedať, uh, je, že som vyslovene otrasený. Vravíme, že nám záleží na chudobných, Chceme e, odstraniť chudobu a e, rybári patria k tým najchudobnejším. A Šalamúnske ostrovy a ich rybári nebudú mať osoch z toho, čo robíme v žiadnom prípade. To znamená, že mali by sme nejakým spôsobom e, sklbiť e, potreby e, tie malé prostriedky, ktoré platíme za tonu, e, platíme 2600 za tonu a neviem, koľko dostávajú rybári, lebo platíme to e, vládnym predstaviteľom. Čiže e, celá táto záležitosť rybalovu tohto odvetvia musíme vnímať aj z hľadiska rozvoja. A prajem vám, pani predsednička, veľa úspechov, keď budete dnes bojovať počas vypočutia spoločného s výborom pre rybolov. Ďakujem, pán Deva. Teraz e, dátumy našich budúcich stretnutí. 12. júla v pondelok od 15. E, do 18.30, potom 13. júla od 9. do 18.30 v Bruseli. Pripomínam, že dnes popoludní sa bude konať spoločné vypočutie e, výboru pre rybolov a pre rozvoj. Ide o reformu spoločnej rybolovnej politiky. Bude sa to konať v, v PHE s 5B001 a dúfam, že sa tam zúčastníte mnohí, čiže vidíme sa onedlho.